Ďakujem, pani predsednička. Sme svedkami veľkej zrady. USA sa stiahli naozaj veľmi hanebné a to aj voči e, takmer 200 tisícom e, utečencom z tejto oblasti. Je hrozné, e, čo rozhodol prezident Trump z jedného dňa na druhý a hanebný je aj postoj EÚ. Musíme Turecko zastaviť, musíme požadovať stiahnutie vojenských zložiek, musíme urobiť niečo v OSN, v Ženeve je potrebné rešpektovať uznesenie rezolúciu 1325. Musia tam byť prítomné aj zložky OSN. Nesmieme tolerovať, aby sírsky utečenci z Turecka eh, sa eh, museli nutene vrácať do nebezpečných zón. Eh, žiaľ, neprijali sme žiadne dobré rozhodnutie ohľadne embarga na vývozy zbraní do Turecka. Potrebujeme tiež primerané sankcie a e, menej e, vydávať e, licencií na zbranie, pretože naša európska politika týkajúca sa Sýrie stroskotala. Stojíme tu ako pozorovateľ a prizeráme sa na humanitárnu krízu. Musíme sa ujať našej zodpovednosti. Pán Vilimsky, ďakujem. Vážené dámy a páni, opäť raz tu debatujeme o Turecku, opäť raz debatujeme o prezidentovi Erdoganovi. Tentokrát nie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 pretože by išlo mm, o, neexistenciu právneho štátu, potlačenie slobody a prejavu. Teraz tu ide o Sýriu, o celý región je destabilizovaný a je tu jeden e, veľký porazený, to sú aj teraz e, Kurdi, e, ktorí svojho času mali pomoc medzinárodného spoločenstva. Mimochodom, to je najväčší národ na našej planete bez vlastného štátu a požadujem, aby konečne boli prijaté konzultácie konsekvencie. Neviem, eh, koľko bojovníkov eh, eh, islamského štátu, um, koľko teroristov sa vydalo odtiaľ teraz do Európy. Je potrebné jednoducho vyjednávať si štátus s Tureckom ukončiť. Je potrebné zvážiť konečne sankcie a tiež uvaliť embargo, pretože táto situácia dnes je neúnosná a ja vás žiadam Žiadam, aby sme nestrkali hlavu do piesku. Ďakujem. Na jednu minútu teraz pán Weimers. Tak, fru talman. Den operation... Ďakujem, pani predsedajúca. Vstup tureckých jednotiek do Sýrie ukazuje, aký je vzťah zahraničnej politiky a kontroly hranice. Ľavica je naivná a preto už nedôverujeme kontrole hranice e, medzi Tureckom a Sýriou. My už nemôžeme hovoriť to, čo chceme a nemôžeme robiť, čo chceme kvôli tomu, že je tu stála hrozba zo strany Turecka. Turecko nám hrozí teraz, že by otvorilo svoje hranice a pustilo utečencov k nám. Vysoká zástupkyňa Európskej únie by mala jednoznačne otvorenie povedať, e, že Turecko destabilizuje región, vyžaduje si to civilné obete a zvyšuje sa opäť riziko teroristických útokov a posilňuje to aj islamský štát. A musíme to nazvať jasnými slovami. Nesmieme akceptovať takisto geografické zmeny v regióne. Ale Európska únia to zatiaľ nerobí, pretože ešte nemá kontrolu nad vlastnými hranicami. Ďakujem. Na jednu minútu teraz pán Arvanitis. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια καθαρή συμφωνία. Kolegyne, kolegovia, udalosti ukazujú, že to, čo sa udialo, ukazuje, ukazuje, že existuje jasná dohoda medzi Trumpom a Putinom. A hlavná e, postava je e, Erdoğan. E, je to aká, akási reklama na Blízky východ. Jeden príde, ďalší odíde. A opäť sa ukazuje, že Západ hrá iba úlohu e, zúčastneného neprítomného. Nemecká vláda povedala, že do včera, do, deň, do dňa erba, embarga, bolo predaných do Turecka zbraní za 150 miliónov eur. Zdá sa, že tieto zbranie sa asi podielali aj na masakroch. Kto ale ochráni milión kurdských duší v tejto oblasti? Európska únia? Čo mm, ako budeme riešiť novú vlnu utečencov do Európy? Pošleme kondolencie alebo uzavrieme novú dohodu medzi EU a Tureckom? alebo Jednoducho Európska únia je už nedôveryhodná v tomto kontexte. Ďakujem. A teraz na jednu minútu pán Tenant. Ja sa zamýšľam, čo robí Turecko e, v severovýchodnej Sýrii. E, konajú z humanitárnych dôvodov, neuvedomujú si, ako veľmi e, trpel už tento národ pod ISIS e, počas občianskej vojny a teraz musia čeliť Turecku. Turecko na papieri ešte stále je kandidátom na vstup do EÚ. Keď Brexitery povedali, že Erdoánov režim je nestabilný, tak ste sa nám smiali v tomto parlamente a obviňovali ste nás z rôznych hrozných vecí len za to, že sme povedali, že Erdoganové názory sú v nesúlade s modernou demokraciou. Tí, ktorí zatvárali oči, už tak nemôžu robiť naďalej. Mali by ste sa pozrieť do zrkadla a mali by ste sa zamyslieť nad tým, čo ste umožnili. Ja teraz budem iba sedieť e, v pokoji a odolám pokušeniu vám to pripomínať, že som vám to hovoril. E, ďakujem a teraz pán Milan Mon na jednu minútu. Pani predsedajúca, tento konflikt je veľmi komplexný a dlhodobý v Sýrii a unilaterálne takýto konflikt nie je vyriešiteľný. Vstup Turecka e, spôsobil veľa utrpenia, veľa mŕtvych a povedie to k oživeniu IS, ISISu. Rusko e, je e, ešte viac prítomné v tomto regióne a stalo sa akýmsi arbitrom v tejto situácii. E, USA sa stiahli zo Sýrie, EÚ je nečinná a to viedlo k obrovským konzekvenciám toto nie je vo, v našom záujme. Európska únia by mala mať silnejšiu prítomnosť v tomto regióne. Nemali by sme sa obmedzovať iba na humanitárnu pomoc a obnovu. Európska únia musí prispievať k obnove, k budovaniu ciest, vzťahov. EÚ musí byť oveľa aktívnejšia na, svetovej, ehm, na svetovom javisku E, Európsk- e, e, Spojené štáty si jednoducho povedali, že chcú ísť odtiaľ preč a urobili tu sú operatívni a Európska únia potrebuje obrannú politiku, musí byť aktívnejšia. Pani Incir, nech sa páči. Pani predsedajúca, ja sa hambím za pasívne postoje medzinárodnej komunity a Európskej únie medzinárodná komunita Nehaj medzinárodné právo a ja si myslím, že by sme mali zriadiť aj iné veci ako bezletovú zónu. Napríklad Európska únia by mala prijať iniciatívu chrániť turecko-sírskú hranicu mierovými jednotkami. E, súčasný prístup je síce už dobrý, ale nestačí. Musíme pomenovať jednoznačne a jasne, čo sa tam deje. Je to invázia s cieľom okupácie. A nie, nie je to iba intervencie. intervencia. Ja som bola v Kurdistane, e, v irackej časti. Stretla som 12-ročného Mohameda, ktorý bol e, zasiahnutý pri ostreľovaní a jeho jediným zločinom, ktorý spáchal, je, že sa narodil ako Kurd. 100 rokov prešlo, odkedy prebehla najhoršia genocída proti Arménom a Kurdom a takisto e, Cyprus bol e, anektovaný e, poprvýkrát pred 100 rokmi a teraz Erdoğan vstúpil do Turecka. Nemôžeme opäť mlčať. Ďakujem a teraz pán Austrovičius. Jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán komisár, použitie vojenskej sily je nesprávny prístup v takýchto bezpečnostných problémoch. Naopak, iba to e, prispieva k vytvoreniu nových problémov. Turecko e, poškodzuje Kurdov, Sírov aj vlastných občanov, keď bojuje proti kurdským vojenským zložkám. Okrem toho, e, hynú civilisti a takisto sa otvárajú nové, pardon, staré rany. A obyvateľstvo je zbytočne traumatizované. Je to nešťastné, že americké jednotky sa stiahli turecká vojenská invázia bola e, zbytočná a e, ruská vojenská a politická prítomnosť je deštruktívna v Sýrii. Európska únia musí zohrávať aktívnu úlohu, musí e, volať Turecko na zodpovednosť, ale zároveň musí takisto sa snažiť o kritický dialog s Tureckom. Keď hovoríme o sírskych kurdoch, musíme konečne zmierniť a ukončiť ich dlhoročné utrpenie. Ďakujem teraz na minútu a pol pán Alfonsi. Ďakujem, pani predsedajúca. A agresia tureckej armády v, Kurist- v Kurdistane e, to vytvára obrovské výzvy pre Európu. Prvá výzva, stabilita v tejto časti sveta. Kurdi e, bojovali proti Daešu a zvíťazili a Turecko ešte stále ukazuje, akú má duplicitnú politiku, pretože keď e, útočia na Kurdov, tak vlastne útočia na poslednú hrádzu proti terorizmu. Ďalšia veľká výzva, demokracia, e, napríklad práva žien. Kurdistan navrhuje nový model pre celý moslimský model niečo nové, čo ešte neexistuje v moslimských štátoch. A je to obrovský kapitál. Tretia veľká výzva. Bezpečnosť Európy v stále nestabilnejšom svete. My potrebujeme v tomto svete spojencov. Ako nájde EÚ spojencov, ak nie je schopná dnes svojich spojencov chrániť? Európska únia môže konať jednoznačne a rozhodne z vlastného rozhodnutia môže zaviesť okamžité hospodárske opatrenia. E, obchod medzi EÚ a Tureckom e, je významnejší pre Turecko ako obchod z USA. Môžeme už dnes zaviesť odradzajúce sankcie proti diktatúre pána Recepa Tayyipa Erdoána. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Madison na jednu minútu. Ďakujem za slovo. Ja súhlasím so všetkými, ktorí povedali, že je to neakceptovateľné, že Turecka, e, že Turecko vstúpilo do Severnej Sýrie, ale sankcie sú takisto otázne. Ja súhlasím, že musíme reagovať, ale otázkou je, aké protiopatrenia prijať. E, ľavica hovorí, že ekonomické sankcie by boli vhodné. Dobre, ja súhlasím, ale zároveň musím povedať, že Turecko vydieralo Európsku úniu v posledných rokoch. Eh, chcelo, aby sme vyplatili obrovské sumy peňazí, eh, inak hrozili otvorením hraníc. My sme zaplatili za posledné 4 roky 6 miliard eur. Za čo? Aby sme boli opäť vydieraní. Či sa nám to páči alebo nie, USA zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, eh, stabilizujú región a oni, keď odídu, tak e, to pre nás bude veľmi ťažká hra. Budeme v rukách Ruska a Turecka. Ja dúfam, že situácia sa vyrieši. Ďakujem, pán Rajs, Rajs, Jedna minúta. Mikrofón poprosíme. Ďakujem, pani predsedajúca E, to, čo sa deje, to, čo sa udialo, je neakceptovateľné. E, kurdi, kresťania a jezidi e, žili spolu mierovo a demokratická samozpráva bola úspešne zriadená na severovýchode Sýrie a teraz turecký vojenský vstup toto zničil, i keď sa to eufemisticky nazýva zdroj mieru. Kurdi mnohí Ehm, sa obetovali a prišli o život v boji proti ISISu a teraz tu máme opäť humanitárnu krízu a destabilizáciu regiónu. A kde je Európa, alebo lepšie povedané, kde bola Európa, keď USA stiahli svoje jednotky a nechali svojich spojencov v štychu. A teraz ide o sírske vojenské jednotky, o sírskú armádu a tému o poctivosti a čestnosti. Zmenil sa pomer síl a teraz uh, musíme my uh, reagovať silno, ja, jednoznačne, uh, pretože Turecko opäť hrozí, že poruší dohodu o utečencoch. Musíme konečne prístupové rokovania prerušiť. Uh, musíme konečne niečo urobiť. Ďakujem. A teraz pán Urbán Krespo. Ďakujem, pani predsedajúca. Pred necelým týždňom Európsky komisár pre migráciu spoločne s vysokými tureckými zástupcami potvrdil, že Turecko je dôležitý spojenec. EÚ a Turecko sú údajne dôležití spojenci a v tej dobe už e, turecký, e, turecká armáda bola pripravená na vstup do Rožavy, do severovýchodu Sýrie. To znamená, že Erdoğan nevstúpil legálne e, na sírske územie, nezakročil legálne proti Kurtom, aj keď v tej dobe viedol rozhovory s Európskou úniou. Musíme konečne e, e, a jednoznačne sa postaviť na stranu Kurdov v Rožave, pretože toto je vyháňanie ľudí po vstupe Turecka. To je masaker, čo tam oni cieľene zavádzajú musíme využiť teraz všetok tlak inštitúcií, ale aj občanov proti Erdoánovi. Ďakujeme teraz pán Zone Born. Jedna minúta. Ďakujem pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Keď sa ma niekto spýta v súčasnosti, čo robím z povolania, poviem, že som sa práve vrátil z väzenia a musím sa ešte zorientovať. E, je mi to trápne povedať, že pracujem pre Európsku úniu. V takýchto časoch, kedy ten blázon z Bosporu môže útočiť s nemeckými zbraniami na civilistov a EÚ, NATO a spolková vláda sa na to len pozerajú a sú vlastne nápomocní. Turecký diktátor, e, jemu by sme mali e, hovoriť e, rečou, ktorej rozumie Erdoğan nám hrozí tromi miliónmi utečencov. My by sme mohli eh, hroziť eh, tromi miliónmi Turkov z Kreuzbergu, z Berlína. A ak to nestačí, tak môžeme ešte poslať 3 milióny nemeckých eh, penzistov. A to by pomohlo aj bytovej situácii v Nemecku. Museli by sme menej platiť na dôchodky a CDU by prehrali voľby. Mr. Lenars, one minute. Pán Lenars, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. E, veľa e, už bolo povedané o konflikte na severovýchode Sýrie, o geopolitike, ale nejde len o to, ide aj o našu bezpečnosť. Tisíce Európanov išlo do Sýrie, aby sa e, pripojili k IS ako bojovníci. Mnohí zahynuli, ale mnohí ešte žijú tam v regióne. Eh, boli napríklad aj v eh, zajatí eh, Kurdov, teraz sú znova na slobode a hrozí, že sa vrátia. Čo urobíme? Čo sa stalo v posledných rokoch? Máme už lepšie kontroly prichádzajúcich, odchádzajúcich a vonkajších hraníc, ale Ehm, máme tu ešte e, naliehavú výzvu pre Europol, pre členské štáty, pre bezpečnostné zložky. Naša e, bezpečnosť je najvyššou prioritou. E, Turecko hovorí, že je to problém Európy. A ja si myslím, že my to nesmieme teraz zanedbať. Musíme spoločne urobiť niečo proti tomuto teroristickému ohrozeniu. Ďakujem a teraz pán Glucksmann, jedna minúta. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, videli ste, ako sa Erdogan a Putin usmievali včera a e, tieto úsmevy odrážali naše, e, zbabel, našu zbabelosť. Najprv my sme opustili a nechali tak sírskych revolucionárov, v mene boja proti džihadistickým teroristom. A potom sme e, zradili našich najlepších spojencov, teda kurdské sily. A dnes všetci budeme očierňovať Donalda Trumpa a máme pravdu. Dobre, ale čo budeme robiť my? E, uplatníme sankcie? Áno, ale kedy? V Sýrii je už tma a my tu len stále rozprávame, rozprávame. Musíme sa poučiť z našej bezmocnosti. Povedzme to náhlas. to už nemá zmysel, pretože nemáme z dôveryhodných spojencov. Náš mandát je, aby sme mali e, dobrú európsku obranu, že už dospejeme. Viktor Hugo napísal, e, tí, ktorí žijú, sú tí, ktorí bojujú a e, ich osud naplňa dušu. Drahí kolegovia, bojím sa, že my stále ešte nežijeme. Teraz má slovo pán Geta. Ďakujem, pani predsednička. Pozrime sa na veci a pomenujme ich pravým menom. Vytvorenie sírskeho Kurdistanu e, môže Ankara vidieť ako e, ohrozenie e, územnej celistvosti. Ak e, by tá, toto vojenské dobrodružstvo nebolo, priateľ, nebolo priateľné, treba to povedať. A nie je to možné, pretože nemôžeme znásobovať bolesť Kurdov v Sýrii aj v Turecku. Čo teraz urobíte, pán Erdogan? Zostanete v Sýrii a zostanete okupujúcou mocnosťou a budete chcieť síca po- pomstiť? pár Erdogan. Potom tak dáte sílu islamskému štátu a ešte e, zvýšite výbušnosť e, súdu e, s pušným prachom. Pán Erdogan, príďte už k rozumu. Ms. Rowett for one minute. Pani Rowett na jednu minútu. Vážení kolegovia, na severovýchode Sýrie sa rozvíja humanitárna kríza demokratická spoločnosť toto nemôže tolerovať, pretože pre, prebieha brutálna ofenzíva. Mnoho ľudí minulý týždeň, 100 e, tisíce ľudí bolo presunutých. Mnohí e, rečníci hovorili o tom, prečo musíme ochraňovať e, túto populáciu. Ale tu nejde len o životy a obydlia, všetci, ehm, všetci politici spomenali, spomínali, že aká to bola demokratická spoločnosť a kde ženy mali svoje miesto. Ehm, spomeňme si na to, že EÚ sa zrodila ako ehm, experiment v súvislosti so spoluprácou. Čiže mali by sme e, stále bojovať proti takýmto e, nebezpečenstvám. Svet sa na nás pozerá, ale fungujú len sankcie. Ďakujem. Thank you. Uh, for one minute, uh, Na jednu minútu pán Čoka. E, na minulej plenárke v Štrásburgu nám turecké orgány rozdávali tureckú čokoládu, aby sa obnovili rokovania o, vstupu, o vstupe Turecka do EÚ. A teraz už nerozdávajú čokoládu, ale bomby a útoky. My sme nemali dávať európske peniaze Turecku. Ehm, veď Európska únia môže viesť obchodné vojny. Ale teraz vidíme, že Európa financuje Tureckú vojnu a to je nepriateľné. Aj uh, uh, na pamät, pamiatku Antonia Megalicio nestačí len minúta ticha. Uh, toto je obeď. Viete, nemus- nemôžeme financovať tých, ktorí spôsobujú takéto obete. Takže Kolegovia, tí, čo ste dostali takúto tureckú bombonieru, prosím vás, majte odvahu vrátiť túto bombonieru tureckým orgánom, ktoré majú e, svoje ruky znečistené krvou. Prosím, sadnite si. Takže nechceme niečo takéto. Toto je sála, kde diskutujeme, nemôžeme rozhadzovať okolo e, seba veci. Prosím, správajte sa slušne. Say, je mi ľúto, kolegovia. Takéto veci sa tu stávajú, ale toto je parlament. Nemusíme hádzať veci alebo kričať. Ja som šokovaná z toho, čo ste práve urobili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 Môžete vyjadriť svoje politické názory, ale správajte sa slušne a rešpektujte kolegov v tejto miestnosti. Na jednu minútu pán Slabakov. Благодаря, госпожо председател. Прочетах предложените резолюции за Турция. Те са немощни и... To uznesenie o Turecku je slabé a chudokrvné. Je to slabé, eh, slabá rezolúcia a žiaľ tam eh, navrhujeme obmedzené opatrenia, ktoré... Че това ще подейства to na Dugan. Pardon, na Erdogan. Som rozhodnutý, že toto nebude mať žiadny dopad na Erdogana nebude e, to v ekonomických záujmoch a neochráni to ľudské hodnoty. Možno to spôsobí nejaké ekonomické straty, ale zaplatí sa len malá um, cena za to, že prišlo o, o život toľko ľudí. Čiže potrebujeme mať veľké embargo na Turecko. Ďakujem, uh, pán Morel, na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Uh, my síce protestujeme, my chválime o tom, o to, ako Kurdi bojujú proti islamskému štátu, ale pravda, tá smutná pravda je, že my sme ich jednoducho opustili, my sme ich zranili a e, my, Európania, sme nič takého veľkého neurobili. E, tá turecká agresia bola možná iba preto, že Amerika nič nerobila. A my sa zase len dívame, teraz sa len dívame na to, ako pán Putin a pán Trump rozhodujú o osude tohto regiónu. E, kurdi prežívajú tragédiu a drámu a Európania pre nich to je ponižujúca porážka. Neboli sme schopní zasiahnuť do tejto jednostrannej agresie a neboli sme schopní ochraňovať svojich spojencov. Musíme sa dnes učiť. My e, sme podriadení NATO, ale NATO nemá zmysel. Vy stále hovoríte o nezávislej Európe, ale my, my sme jednoducho vo vleku Američanov, ktorí príjmajú absurdné rozhodnutie. Takže prosím vás, prestaňme roniť krokodílie slzy a e, <clears throat> príjmame konečne mudré rozhodnutia. One minute, Madam Ferreira. Na jednu minútu pani Ferreira, Ferrara. Ďakujem, pani predsednička. E, Erdoganová vláda e, prešla všetky limity na Blízkom východe dochádza k obrovskému masakru, k destabilizácii, k humanitárnej kríze. E, cenu za to zaplatil kurdský ľud. E, Medzinárodná komunita by mu mala byť vďačná za boj proti islamskému štátu. Hovorí sa tu o 100 tisícoch e, presunutých ľudí, o teroristoch, ktorí ušli z väzení Ehm, došlo k bombardovaniu ehm, zo strany krajiny, ktorý je, ktorá je našim politickým a obchodným partnerom. Nemôžeme stále len hovoriť, musíme um, zasiahnuť. Uh, talianská vláda už prestala predávať zbranie Turecku a všetky krajiny by mali urobiť to isté. Mali by sme uh, zablokovať každé financovanie a zablokovať aj proces vstup predstupových rokovaní, pretože toto je proti našim hodnotám. Ďakujem. Madam Zovko, for one minute, please. Pani Zovko, na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička, vážený na komisia. Ťažko hovoriť naozaj o tom, čo Turecko robí na oboch stranách svojej hranice. Len rok po obrovskom masakre na západnom Balkáne. A, a, vidíme teraz, že nebude e, mier v oblastiach, kde Turecko má veľký aký vplyv. Nič zatiaľ nepomohlo, um, ale Turecku čo musíme ukázať? Musíme ich morálne neustále napomínať, že to, čo robia, nie je dobré. To, čo uh, uh, robia, je zle. Erdogan sa musí zodpovedať pred Medzinárodným súdom pre ľudské práva. Všetci, ktorí takéto masakry spôsobujú, um, či to bolo v Srebrenici, vo Vukovare, v Bihači, Všetci títo musia sa zodpovedať pred sudcami, to znamená Medzinárodný e, súd e, pre e, vojenské zločiny. Ďakujem pekne, pán Köster, na jednu minútu. Vojna vlády Erdogana v severnej Sýrii je protiprávna a destabilizuje celý región. Americkí vojaci tým, že sa stiahli, umožnili vpád Turecka. Geopolitická stratégia Erdogana spočíva v tom zničiť túto kurdskú oblasť v okolí Rodžavy a zväčšiť štátne územie. Dlhé roky Kurdi úspešne bojujú proti islamským ruským bojovníkom. Už 11 eh, tisíc ich padlo v bojoch. My sme im eh, za to veľa dlžení. Vítam predlženie primeria, eh, ale veľkú cenu, veľkú cenu platia kurdi, ktorých záujmy neboli nikým zohľadnené. Ešte na mile je vzdialené trvalo udržateľné mierové riešenie. Erdoganové plány musí musia byť zmietnuté zo stola. Ľudia eh, v eh, kurdských oblastiach musia mať možnosť sami si určovať svoj život a medzinárodné spoločenstvo musí dostať konečne svoje zodpovednosti. Čudoraka. Na jednu minútu, pán uh, Tudrache. Vážená pani predsednička, ako aj moji kolegovia, ja odsudzujem agresiu Turecka. Európska únia by mala reagovať. Najprv na humanitárnej úrovni. E, kríza, e, humanitárna kríza je na historickom e, maxime. Ďalej, utečenecká kríza. 100 tisíce migrantov, utečencov sa vydalo na pochod a potom obnovenie islamského štátu využili chaos, oslobodili niektorých kurdských zajacov, teda tých, ktorí zajali kurdi. Potrebujeme vyvinúť diplomatický tlak my v Európe a nie len preto, e, že pôjde o kontrolu utečencov, ale musíme zaviesť právny štát Turecko spolupracuje len s Ruskom a toto Turecko, ktoré musí, dost, ktoré musí dostať jasné posolstvo zo strany EÚ. Musíme podporovať e, tureckú spoločnosť a musíme začať e, e, proces stabilizácie v Sýrii. Ďakujem. Pani Auken. Fru prezident, i flera af vores lande, mange af dem bor der masser af kurder, Ďakujem, pani predsednička. Počas mnohých eh, dlhých eh, desaťročí Kurdi žili eh, a nadobudali občianstvo a mali by sme si teraz spomenúť na túto populáciu nielen tu v našich krajinách a musíme ukázať, že máme s nimi vzťahy. A nie len preto, že sa to týka nás, ale musíme ukázať, že, e, tá, že my máme zodpovednosť tejto katastrofe. E, dostala som list od kurdských starostov. Chceme e, vytvoriť múzeum mieru a nie múzeum vojny. Nechceme, aby naše deti zomierali. Často hovoríme, že kurdovia, Kurdi majú za priateľov len hory. Ale e, musíme urobiť všetko preto, aby pochopili, že nemajú len hory za priateľov, ale aj ostatných. A aby sa situácia zlepšila. Ďakujem. Na jednu minútu e, pán Rivier. Ďakujem, pani predsednička. E, tu sa jednomyselne odsudzuje turecká agresia v Sýrsku v Sýrii. Samozrejme, treba odsúdiť túto vojnu, ktorú spustila Erdoganová vláda. Ale my, sme, my, by sme mali riešiť toto zlo už v koreni. V roku 2011, od roku 2011 Turecko destabilizuje Blízky východ a e, celý, celá táto sála sa klaňala pred Erdoganom a nechala sa e, ním vydierať. Vy, e, členovia EPP, vy ste hovorili, že Turecko nevstúpi do EÚ, ale veď odhlasúvate pravidelne podpo- finančnú podporu na predstupové rokovania a bojíte sa, aby e, e, Turecko otvorilo svoju hranicu, ale chcete voľný obchod. Vy ste zbabeli, hráte dvojitú hru a, predsed, a prezident Putin sa stal um, vedúcim tejto hry. Uh, mali by sme konečne uh, zastaviť uh, ten tok miliard eur pre Turecko. For one minute, Mr. Na jednu minútu, pán Procaccini. Grazie, Ďakujem, pani predsedníčka Dráma kurdskej populácie ukázala na to, že Európa je pokrytecká Kým Kurdi zomierali a bojovali proti islamskému štátu, tak sa Európa vyvalovala na divány a, po, na divány a pozerala uh, telku. E, no a teraz je znepokojená, že e, sa vracajú foreign fighters, čiže zahraniční bojovníci. V tých rokoch, keď e, sa e, Turecko, ktoré bolo laické, menilo na sultanát, tak Európa im dala 58 miliónov na to, aby podporilo vstup e, Turecka do EÚ. A um, Európska únia spôsobila aj to, že uh, ochraňovať uh, európske hranice bude Erdogan. Uh, Čiže toto bol naozaj, toto bol naozaj veľk, veľkorysé úsilie, čiže súhlasím s tými selektívnymi sankciami, ale prosím vás, zastavte e, Turecko a nedovolte, aby vstúpilo do EÚ. Teraz má pán, e, slovo pán Papada Kis na jednu minútu. Πρόκειται για μονομερή στρατιωτική δράση, όπως ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ehm, toto je, nie je jednostranná vojenská akcia. Toto je invázia spojenca EÚ, spojenca NATO, ktorá, ktorý chce kontrolovať časť územia. Ehm, či už ide o dohodu s Ruskom, ktorá sa zaklada na imperialistickom základe s pištolou na spánkoch ehm, toto všetko uh, ide eh, proti jednotlivým národom. Um, v regióne sa eskaluje vojenské napätie a európske národy sú pokrytecké. Eh, či sa, uh, keď hovoríme o invázii Turecka do, Sýrii, do Sýrie a silné krajiny EÚ posilňujú obchodné výmeny s Tureckom. Európska únia, USA, a NATO, to nie je založené na e, priateľstve. E, musíme byť solidárni s kurdským ľudom a sírským ľudom. E, a podpora Sýrie musí byť stanovená rozvojom sírsko-kurdského ľudu. Čo sa týka uh, uh, Sýrie, toto je veľké E, veľké varovanie, e, pretože my sme neschopní konať v hraničnom regióne. E, my sme veľmi dobrí, keď ide o, vyhlasovanie, o vydávanie vyhlásení. V tom máme prax, ale už skutky ne, ne, potom nenasledujú. Prepačte, že vás prerušujem. Prosím, Môžete pokračovať. Teraz už e, všetko funguje. Vojната operácia na Turcie podkopáva regionálna sigur. Operácia v tu- Turecka v Sýrii podkopáva regionálnu bezpečnosť a e, boj proti Daešu. My by sme mali byť všetci zjednotení politickými a diplomatickými prostriedkami. Musíme spolupracovať s našimi partnermi z NATO Eh, nemali by sme eh, príjmať unilaterálne opatrenia. Prímerie nezastavilo utrpenie obyvateľstva v regióne. Či sa nám to páči alebo nie, Turecko je našim partnerom a je v našom záujme, aby Eur- Turecko ostalo na európskej ceste za predpokladu, že bude rešpektovať svoje záväzky. Krajiny v susedstve Turecka potrebujú takisto solidaritu e, Európskej únie, najmä Grécko a Bulharsko. Ďakujem. A teraz pán Šíder na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Vojenská ofenzíva Turecka je proti medzinárodnému právu a takisto je to motivované vnútropoliticky Ehm, pretože Erdogan v poslednej dobe prehral mnohé voľby. No a dôsledkami sú masové úteky Kurdov, kresťanov, Arménov, jezidov. Už vyše 200 tisíc ľudí je na úteku, z toho 70 tisíc detí. A je tu nebezpečenstvo, že islamský štát sa opäť posilní. IPG nie sú teroristi, ale bojovníci za slobodu a Európu oslobodili od islamského terorizmu. To si uvedomme. Čo teraz treba? E, skutočný, skutočné prímerie, demilitarizovanú zónu potrebujeme, embargo, zbraňové embargo, sankcie proti Turecku. Musíme sa zamyslieť nad tým, či by sme nemali zmraziť prístupové rokovania a okrem toho je treba byť solidárny s kurdskou samozprávou v Rošave. One minute, Mr. Benio Pán Benia, jedna minúta. Uh, uh, American... Ďakujem. Americké stiahnutie jednotiek, to môže byť jedna z najväčších zrád modernej doby. Pred rokom povedal o kurdských milíciách Trump. Títo ľudia s nami bojovali, sú vynikajúci ľudia, umierali za nás, nezabudneme na nich. Bohužiaľ, Kurdi teraz uh, vyzerajú ako idioti pre Američanov. Americké stiahnutie jednotiek, to je zrada, ale okrem toho geopoliticky je to aj veľmi nezodpovedné toto vákuum e, nechalo Turecko v zlej situácii, v komplikovanej situácii, ale e, poskytlo to priestor aj opozičným stranám, ktorých podporujú Kurdi a mohli by sme e, to využiť. Teraz potrebujeme jednoznačne politické rozhodnutie. Musíme pomôcť vrátiť osoby, ktoré odišli zo svojich Eh, domovou, ale takisto musíme vyriešiť eh, Rusko, Asad a Irán, pretože im to teraz napomohlo. Ďakujem a teraz pani Čekardy, jedna minúta. Ďakujem pani predsedajúca. Pred 100 rokmi arménsky ľud bol zmasakrovaný bez ľútosti a rovnakým spôsobom dnes sa útočí na Kurdov. V Istambule eh, ešte opäť sa vzmáha impérium, opäť má tiesť krv um, nevinných. Um, takisto žena, ktorá, ktorá bojuje za ženské práva, bola zmasakrovaná uh, úplne v tichosti. Tí, ktorí otinajú hlavy po invázii uh, v Sýrii, pripravujú cintoriny rovno pred našimi dvorami. V kurdských väzeniach boli zadržiavaní aj teroristi. A teraz hrozí, že sa otvoria turecké hranice a Erdoğan to urobí po tom, čo zobralo do Európy 6 miliard eur. Toto jednoducho nedokážeme už akceptovať. No a USA a Rusko sú protagonisti v tejto hre a Európe sa iba nehybne pozera. A to všetko za pôsobenia vysokej zastupkyne E, Federica Mo- Federiky Mogherini. Bohužiaľ, ona je talianka, ja sa za to ospravedlňujem. Ona nie je schopná odsúdiť turecký režim a prijať e, dôsledné opatrenia. Musíme odmietnúť Turecko v Európskej únii a hovoríme nie Turecku v EU dnes a navždy. Ďakujem a teraz pán Geoking, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Len tak na okraj poviem, e, ja si nemyslím, e, že je to pekné, pán Zonenborn, ako, ako zneužívate tento parlament na, na úkor e, kurdov a ubohých ľudí. Kur, kurdský ľud bol zranený, pardon, zradený. E, my, Európania, sme ho ponechali osamotení, e, Američania odišli a otvorili cestu Turecku. Všetci vedeli, že keď sa Američania stiahnu, tak Turecko vstúpi do Sýrie. Ľudia v Sýrii, ženy, deti nekonečne trpia a je to strašné utrpenie, ktoré musíme ukončiť. E, my e, sme nositeľom Nobelovej ceny mieru ako Európska únia a preto musíme jednoznačne povedať nie Erdoganovi E, tento vstup do Sýrie to nie je zdroj mieru, je to porušenie medzinárodného práva, je to vraždenie. E, pre barbarských diktátorov v Európskej únii nie je žiadne miesto, to musíme jasne povedať e, sloboda tlače, sloboda náboženského presvedčenia, sloboda slova sa v Turecku už nerešpektujú. Turecko plní väznice nevinnými ľuďmi. To, to jednoducho nie je akceptovateľné. Diplomáciu síce potrebujeme vždy, to je pravda, ale musíme teraz zmraziť peniaze pre Turecku. Bohužiaľ, rečník je nezrozumiteľný, je prerušovaný. Európa e, musí hovoriť e, rezolutným, jasným hlasom. E, mikrofón rečníka bol vypnutý. Mr. Teraz pán Gungoš, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Mnohí spomínali, že Európskej únii chýba jedno, zjednotenosť, že nie je schopná vydať spoločné vyhlásenie odsudzujúce Tursku, tureckú agresiu. E, Maďarsko vetovalo deklaráciu, musím sa ospravedlniť, bohužiaľ, ako Maďar a musím povedať, že keď Viktor Orbán hovorí v mene Maďarov, tak to musíte odmietnúť. Môžem vás uistiť, že to nie je v záujme Maďarov alebo v záujme Maďarska, podporovať akúkoľvek agresiu kdekoľvek. E, nie je to v záujme Maďarov a pokiaľ ide o turecké vojenské operácie, musíme e, pochopiť, o čo ide Turecku, má bezpečnostné obavy, ale takisto treba povedať, že na tento problém neexistuje vojenské riešenie, iba politické a diplomatické. Táto agresia destabilizuje Sýriu, zvyšuje napätie, a takisto zhoršuje migračnú krízu. Zazneli otázky o tom, akú pozíciu má EÚ. My sme sa len pozerali ticho, keď e, naša, naše susedstvo bolo destabilizované v Afrike, v Severnej Afrike, na Blízkom východe. Nož my musíme teraz začať konať, e, začať kontrolovať situáciu, pretože iné dominantné e, veľmoci prevezmu kontrolu. Rečník prerušený. Pán Belami. Nech sa páči, áno, my sme rozhorčení e, v tejto sále, ale to nestačí. Tu ide o mier na Blízkom východe, ale ide aj o našu vlastnú bezpečnosť, pretože pán Erdoğan sa prezentuje dnes za ako prvý spojenec Daešu a toto bude mať dôsledky pre Európu. Napriek tomu sme neschopní reagovať sme ticho a vidíme, že Európa je bezmocná, pretože naše štáty nemajú strategickú autonómiu v oblasti obrany. Európa vytvorila síce trh, ale um, máme aj určité princípy našej spoločnej civilizácie, musíme ich chrániť. My sme neschopní teraz uh, tvoriť našu migračnú politiku. Pán Erdoğan nás vydiera migračnou politikou. Teraz máme príležitosť uh, opäť vidieť, aká je neschopná Európa chrániť svoje vonkajšie hranice. A tým vlastne sme neschopní takisto prispieť k rovnováhe na celom svete. Ehm, my budeme naďalej iba divákom. Musíme teraz sa snažiť do všetkých síl e, donútiť Turecko rokovať a musíme pozastaviť peniaze, ktoré EÚ dáva Turecku, pretože to nemá nič dočinenia s nejakým predstupovým programom už. Ďakujem teraz pán Papadakis, jedna minúta. Ďakujem pani predsedajúca. E, Turecko začína s etnickou čistkou Kurdov v oblasti a využíva prázdny priestor, ktorý ostal po Spojených štátoch, keď sa stiahli. Každý je v tomto regióne prítomný s výnimkou Európskej únie. A okrem obetí tureckých zločinov bude musieť zaplatiť e, tento účet aj Európska únia, pretože neprijala žiadnu iniciatívu, aby zastavila túto inváziu. Samozrejme, ekonomické transakcie pre EÚ sú dôležitejšie ako ochrana Kurdov, ktorí bojovali proti Daešu. Nemôžeme už len tak e, stáť a prizerať sa. Európska únia je teraz vydieraná Erdoganom. Uh, za, na jednu minútu pani Rís. Ďakujem. Kurdskí bojovníci, arabskí, turkmenskí, kresťanskí bojovníci bojovali za ľudstvo a e, o tomto hovoril aj Berivan Uzel, belgický občan, Európan a Kurd, ktorý sa e, dnes na nás obracia. My sme dnes Kurdi všetci, keď vidíme nelegálnu operáciu Turecka v Kurdistane. Americký prezident prijal to najhoršie rozhodnutie, e, ktoré mohol prijať a turecký prezident e, chce bombardovať teraz Kurdov, ktorí bojovali proti barbarskému Daešu za slobodu, za ich a za aj našu slobodu. A ironické je, že to posilňuje práve nepriateľov demokracie. Bashar al-Abbas je dnes takmer legitímny Európa by mala zaviesť e, embargo na zbranie do Turecka, ale to naši ministri zamietli. To je nepochopiteľné. A potom odsek 13. E, predstupová pomoc e, pre Turecku. Už sa nemôžeme nad tým ďalej zamýšľať a diskutovať. Musíme zmraziť tieto peniaze, aby civilné obyvateľstvo konečne získalo späť svoju dôstojnosť. Ďakujem, pán Kofot. Jedna minúta. Ja sa obávam eh, veľmi, pretože Erdogan hrozí Turecku, že pošle milióny migrantov na európsky kontinent. Systém Európskej únie zlyháva a odovzdáva kontrolu nad vonkajšími hranicami EÚ Erdoganovi. To je fakt. A zároveň systém Európskej únie zneužíva peniaze daňových poplatníkov Európskej únie, pretože ich posiela do Turecka Erdoganovi, do jeho štátnej kasy. My teraz sme ohrozovaní rovnakým spôsobom ako v roku 2015, keď Európa bola ohrazovaná migračnou vlnou, e, v rámci ktorej sa aj teroristi mohli dostať do Európy na Vianoce. Napríklad e, európsky občania potom sa museli obávať o svoje životy na vianočných trhoch. Musíme teda konečne prestať penia- platiť peniaze Erdoganovi. Je to smiešne a je to zodpovednosť tohto parlamentu do veľkej miery. Ďakujem teraz na jednu minútu pani Ďuriš Nikolsonová

Spojené kráľovstvo konečne, ale príliš neskoro pozastavilo exporty zbraní do Turecka. Ale ako to bude, Európska únia naďalej platí tomuto hroznému štátu e, jeho expanzionistické ambície. Kurdi, 10 e, e, tisíce Kurdov bojovali um, bok po boku Európy, uh, chránili nás pred turist- teroristami, mali by byť odmenení a EÚ nerobí nič a, Euró- a Erdoğan si s európskymi peniazmi financuje teraz túto hroznú vo- vojnu, chemické zbrania a vraždenie civilistov. Denne dostáva Turecko od um, EÚ 1500 eur a uh, koľko bude Eh, platiť eh, na tisíce vyhnaných ľudí asi cent na hlavu. Ja eh, odsudzujem tento morálne zbankrotovaný politický blok. Každý v tomto parlamente s tým súhlasí. Exekutíva musí konečne začať niečo robiť a dokázať, že tento parlament nemá žiaden zmysel. Ďakujem teraz pán Ranžel. Jedna minúta. Ďakujem pani predsednička. Mm, chcem povedať najskôr nasledovné. Môžem súhlasiť s mnohými dnešnými príspevkami, teda my odsudzujeme samozrejme e, tento vstup Turecka do severovýchodnej Sýrie, pretože týmto e, dôjde k vyhnaniu 100 tisícov ľudí z ich domovov bude veľa obetí. Je to nielen porušenie medzinárodného práva, ale e, porušujú sa tým aj ľudské práva. A jednu vec chcem ešte dodať. Európska únia, najmä Európska rada, musia prijať drastickejšie opatrenia e, proti Erdoánovi. A robím si aj veľké obavy, pretože je tu podobnosť e, s inými udalosťami v, v dejinách. Pakt Erdoğan-Putin Nemôžeme nechať Syriu svojmu osudu medzi dvoma autokratmi, Erdoánom a Putinom. Toto sme už raz v dejinách za, zažili a vieme, aké to malo tragické dôsledky pre ľudí a pre svetový mier. Teraz pán Piša Pia, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. My E, prežívame teraz tureckú inváziu v Sýrii s hnevom aj s úzkosťou. Nie je to mierová operácia proti terorizmu, je to vojnová e, operácia, je to zločin proti ľudskosti. Kurdi boli zradení. Medzinárodné spoločenstvo sa e, k ním obrátilo chrbtom. Je to zahambujúce. A dohoda medzi Putinom a Erdoánom to je ešte ďalší krok proti demokracii a slobode. Nestačí zamedziť e, obchodovaniu so zbraniami. Musíme mať o e, odvahu e, zastaviť toto kriminálne konania úplne. Pablo Neruda napísal, že nádej pozostáva z odvahy aj z rozhorčenia, lebo rozhorčenie nám dáva sílu veci zmeniť. Uznesenie, o ktorom budeme hovoriť zajtra, je dôležitý krok vpred, ale je potom potrebné tie slova premeniť na skutky. Potrebujeme bezletovú zónu, Potrebujeme e, armádu, ktorá bude chrániť Kurdov, humanitárne koridory a takisto ekonomické sankcie proti tureckému režimu. A kedy to príde? Hook for... Pán Huk, jedna minúta. Turecká ofenzíva proti Kurdom je devastujúca. E, ničí zdravotnícke zariadenia, zabia civilistov a bráni tisícom v prístupe k čistej vode. A toto pomáha zase ISISu a destabilizuje to región. Niektoré členské štáty rýchlo zakázali predaj zbraní do Turecka. Demokratickí poslanci e, Európskeho parlamentu napísali britskému premiérovi, aby zastavil Eh, exportný zbraní do Turecka slúbil síce zastavenie nových licencií, ale nezverejní staré už udelené licencie. A toto je morálna dvojtvárnosť. Donald Trump eh, to, čo robí Donald Trump, to, to opäť nám len dokazuje, že Európa musí začať konať rezolútne a rozhodne. Turecko nemôže vstúpiť do EÚ. Už dlhé roky to vieme, že e, nie je perspektíva vstupu Turecka do EÚ, čiže Turecko už nemôže byť naďalej kandidátským štátom. Pani Lici, jedna minúta. Nejde tu len o Kurdov, e, keď hovoríme o solidarite. Turecká ofenzíva spôsobuje, že kresťanská komunita bude vyhladená, tá komunita, ktorá je už 2000 rokov v Sýrii. Ochrana kresťanstva e, v rámci šengenského priestoru je povinnosť pre Európu. Európa musí byť hlavnou protagonistkou